Otváram rozpravu. Na úvod niekoľko informácií. Obdržal som od pána Dimitra Stolojana požiadavku, že chce využiť svoju imunitu v súdnom konaní pred súdom v Sofii.